kolegovia. Skôr ako prejdeme k hlasovaniu, mám ešte jedno vyhlásenie, ktoré musím prezentovať. E, zrejme si spomeniete, že predseda počas schôdze 11. mája 2016 uvalil sankciu voči kolegovi Sinadinosovi z dôvodu neakceptovateľných pripomienok vo vzťahu k tureckej populácii počas plenárnej schôdze 9. marca. Na predsedníctve pondelok 6. júna sme sa zaoberali odvolaním pána Synadinosa a jednomyselne sme potvrdili rozhodnutie predsedu, ktoré spočíva z, v zrušení nárokov na denné diety počas obdobia 10 dní. O tomto rozhodnutí bol upovedomený aj príslušný poslanec, teda včera. Teraz sa dostávame k hlasovaniu.